je správa pána Videla Kvadrasa o bezpečnosti dodávok plynu. Slovo odovzdávam spravodajcovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Za posledné roky sme boli svetkami problémov členských štátov EÚ v energetickej oblasti a konkrétne v oblasti dodávok plynu. V zime 2005, 2006 a 2008 a 2009 prerušenie dodávok plynu na severe a na východe únie boli skutočným ťažkým snom nočnou morou. A táto situácia nás núti, aby sme urobili všetko preto, aby sme zabranili podobným situáciám v budúcnosti. Energetické dodávky únie za, mm, závisia vo veľkej časti od zahraničia a preto aj diplomacia musí v tejto oblasti niečo urobiť. Všetci vieme, aké úsilie v tomto vyvinula Európska komisia a my toto úsilie oceňujeme, ale potrebujeme účinnejšie a priamejšie mechanizmy. Musíme si uvedomiť, že kríza dodávok plynu, ktorú sme zaznamenali pravidlá medzinárodných trhov a nedostatok prepojení zabránili, aby sme účinne pomohli postihnutým členským štátom. Nariadenie, o ktorom budeme hlasovať, chce byť silným krokom vpred v riešení tohto problému. Už dlhý čas sa snažíme dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Snažíme sa poražiť, poraziť prekážky, ktoré vyplývajú z rôznych národných vízií a rokovania boli skutočne veľmi ťažké a dlhé. Dohoda, o ktorej dnes budeme hlasovať, ukazuje, že členské štáty nakoniec dokázali prekonať rozdielne názory a mm, prijali oveľa európskejší prístup. V budúcnosti budeme mať skutočne mohutný nástroj, aby sme zvýšili bezpečnosť dodávok plynu únie v celku. Toto nariadenie sa jednomyselne schválilo vo výbore pre priemysel po šťastnom e, priebehu rokovaní s radou. Rád by som využil túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu správu, e, za ich vynikajúcu spoluprácu. Výsledok tejto spolupráce je zachytený v konečnom texte. Ich e, pozmenujúce návrhy boli zachytené v tomto texte. Tiež by som poďakovala aj Európskej komisii za jej obrovský prínos a tiež uznať veľkorysú spoluprácu španielského predsedníctva. Toto nás v každej chvíli informovalo o priebehu prác a rokovaní. Toto nariadenie zaručuje bezpečnosť každého jedného európskeho občana, pokiaľ ide o dodávky plynu. Od tohto momentu bude každý z nich lepšie chránený v prípade krízy. E, vďaka flexibilite členských štátov e, ktorí môžu, ktoré môžu zadefinovať e, pojem chráneného klienta alebo chráneného spotrebiteľa je veľkým krokom vpred. Keď uvažujeme aj na národnej úrovni, tento prístup musí byť vyrovnaný a musí sa využívať princíp solidarity e, pre všetkých občanov EÚ. Toto nariadenie zavádza povinnosť dodávacích firiem, aby v prípade krízy zabezpečovali chránených spotrebiteľov minimálne 30 dní a to bez prerušenia členské štáty budú musieť zrenovovať alebo postaviť vlastné infraštruktúry, aby sa prehlbila integrácia vnútorného energetického trhu a aby sa obmedzila existencia energetických ostrovov. Najväčším pozitívom tohto nariadenia je, že všetky členské štáty musia zaviesť spätný chod vo svojich prepojeniach a infraštruktúrach a zároveň musia rešpektovať princípy rentability. E, za krátkodobých investícií je možné zabezpečiť skutočne dobré dodávky plynu v celej Európe. To je matateľný e, príkladom tohto je napríklad e, plynovod, ktorý zabezpečuje Polsko, Slovensko a Česko prostredníctvom Bieloruska v určitých konkrétnych opatreniach sú možnosti veta v prípade, e, že by bolo ohrozené zabezpečovanie plynu niektorých členských štátov. Dostanete ešte dve dodatočné minúty na konci rozpravy, hovorí pán predseda a prerušuje rečníka, ten napriek tomu pokračuje. Európska komisia bude organizovať koordináciu medzi členskými štátmi počas krízy a to koordinačnou skupinou. Toto nariadenie ponúka reálne riešenie reálnych problémov. Nariadenie tohto typu núti všetkých aktérov na trhu, aby spolupracovali a čelili eventuálnym problémom v dodávkach plynu. Správne a účinné fungovanie trhu stavba prepojení a diverzifikácia dodávateľov, to je najlepšia obrana proti budúcim krízam. Pán predseda, nariadenie pre bezpečnosť dodávok plynu predstavuje hlbokú kvalitatívnu zmenu, na základe ktorej členské štáty opúšťajú čisto národné schémy aby e, prešli k ambicioznej európskej vízi. Je jasné, že boli potrebné dve hlboké krízy, aby sa, prebudila, aby sa prebudilo svedomie členských štátov, ale chvála Bohu, e, došlo k tomu a konečne e, teda členské štáty sa prebudili. Nepočujeme rečníka, pretože pán predseda ho prerušiava, prerušuje. To supone un hito toto nariadenie je historickým medzníkom v zabezpečovaní dodávok plynu a je jasným dôkazom e, nášho integračného procesu. Rýchla a správna aplikácia tohto nariadenia e, umožní lepšiu spoluprácu s našimi dodávateľmi. Posolstvo, e, že Únia chce spolupracovať, nepočujeme rečníka, nemôžeme tlmočiť. Mr. Vice President, very important speech, very important... Pán predseda, eh, to bola veľmi dôležitá, eh, dôležitá správa, dôležitá téma. Viem, aká je dôležitá, ale predsa len musíme postupovať podľa našich eh, pravidiel. Vy ste E, vlastne využili všetok váš čas, ktorý ste mali k dispozícii, 6 minút, e, rečnili ste 7 minút, takže e, na konci už nebudete mať žiaden mm, priestor na to, aby ste zareagovali na to, čo zaznie. Teraz v mene komisie má slovo pán komisár Günther Oettinger. Vítam vás medzi nami v Európskom parlamente. Vážený pán predseda, dámy a páni, Plyn je veľmi dôležitý faktor a naša stratégia v tejto oblasti je eh, celkom zrejmá. Chceme efektívny európsky právny rámec eh, pre zabezpečenie bezpečnosti eh, dodávok plynu. Chceme naše dodávkové zdroje aj teda prepojenia diverzifikovať, chceme budovať infraštruktúru a na to potrebujeme spoločnú líniu aj s našimi energetickými partnermi. Ehm, je to v záujme hájenie našich ehm, strategických ehm, záujmov v EÚ aj fungovania vnútorného trhu. Plynová kríza z minulého roku, ale aj vývoj v júni medzi Moskvou a Minskom nás posilňujú v tom, aby sme pri aplikovaní našej stratégie pokračovali. Na základe návrhu komisie Ehm, potom prebiehali eh, eh, rokovania na úrovni členských štátov aj na úrovni parlamentu. Eh, ehm, prebiehali iba jeden rok a boli vedené v konštruktívnom duchu, čo je dobré znamenie pre hospodárstvo aj európskych občanov. Ďakujeme Európskemu parlamentu obzvlášť a teda obzvlášť vám, pánovi Vidalovi Kvadrasovi, za to, že ste sa naozaj angažovane Ehm, zapájali do tejto témy a prispeli ste k uspokojivému výsledku. ďakujem aj členským štátom za to, že boli ochotné odstúpiť určité, eh, od, od, od svojich určitých kompetencií ehm, na teda úkor eh, v záujme spoločenstva. Eh, ide tu o prvý právny akt, ktorý vznikol podľa pravidiel Lisabonskej zmluvy a teda vychádza z jeho článkov. E, takže to je na ňom e, to nové a osobitné a spájajú sa s, e, tu teraz s tým aj nové um, kompetencie. Nikto nemôže vylúčiť, že dôjde k prerušeniu dodávok, ale je potrebné, aby sme sa pripravili um, na takýto prípad. Treba povedať, že v oblasti zemného plynu je potrebná úzka spolupráca medzi členskými štátmi. V týchto e, dňoch e, spolupracujeme e, s Poľskom, pokiaľ ide o novú zmluvu medzi Poľskom a Ruskom, aby táto bola v súlade s európskym právom a aby, sa, aby neboli potrebné formálne kroky v dôsledku porušenia európskych pravidiel. E, chceme teda e, e, mať skorú prevenciu, chceme, aby sme vlastne zlepšili podľa najlepších technických možností ehm, ehm, existujúce, existujúce dodávky, aby sme zabezpečili spätné toky. Chceme posilňovať a dohliadať na vnútorný trh v tejto oblasti, stanoviť určité minimálne štandardy Ehm, chceme takto vlastne eh, stanoviť určité princípy eh, solidarity eh, na úrovni EÚ. Takže v priebehu 30 dní sme sa dohodli, že spotrebitelia nemôžu trpieť v prípade výpadku dodávok plynu. 30 e, dň, takáto, takéto 30-dňové bezpečie nie je niečo, e, s čím by sme sa mali uspokojiť, ale malo by to byť e, čosi, čo by nám malo umožniť prečkať nejaké zložitejšie obdobie, napríklad v prípade prerušenia dodávok plynu v zime. Mali by sme takisto sa snažiť hovoriť jedným hlasom, vystupovať navonok jednotne Mnohé z opatrení sa už realizovali eh, v oblasti infraštruktúry a pokiaľ ide o spätné toky eh, finančnými prostriedkami parlamentu, eh, takisto realizujeme určité projekty. 1,4 miliárd eur vedú k tomu, aby bolo možné e, aktivovať aj e, mnohé e, súkromné prostriedky. Takže už teraz sa deje mnohé z toho, čo sa spomína v nariadení, ale napriek tomu toho treba ešte veľa urobiť. A ja som si istý, že toto nie je posledné slovo, ktoré zaznieva v tejto oblasti. Preto vlastne už ako keby čiasočne bilancujeme v tejto oblasti a bude treba aj čoskoro bilancovať eh, dôsledky uplatňovania tohto eh, nariadenia. Komisia chce eh, byť veľmi včas aktívna, aby sme mohli spoločne rozhodovať. Komisia vedie koordinačnú skupinu pre oblasť zemného plynu, ktorá sa stretáva každý mesiac a bude rozhodovať na európskej e, úrovni. Ale aj e, na úrovni európskych e, regiónov je posilnená kooperácia napríklad v oblasti Pobaltia, ale aj v iných oblastiach. Takže regionálne riešenia aj v rámci európskej dimenzie sú potrebné. Môžem vás uistiť, že komisia bude posilňovať, podporovať diskusiu v oblasti energetickej, a toto je jej súčasťou. A v tomto zmysle sa budeme riadiť aj v, pokiaľ ide o budúce finančné perspektívy. Ďakujem pekne. Pán komisár, kolega Sariuš Volsky nie je prítomný. A v mene výboru pre životné prostredie vystúpi kolega e, Boguslav Sonik. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európsky občania očakávajú dôležité rozhodnutia od Európy a zároveň očakávajú aj prejav solidarity. To znamená, že oni chcú, aby sme konali cezhranične. A myslím si, že toto je krok správnym smerom, teda táto téma, o ktorej tu hovoríme. Zaoberáme sa tu možnosťami, ako pôsobiť cezhranične, to je dôležité pre našich občanov a samozrejme týka sa to aj bezpečnosti a bezpečnosti dodávok plynu. Konec koncov roky sme bojovali za bezpečnosť dodávok, aby sa to považovalo za prioritu v rámci aktivít Európskeho parlamentu. To znamená, že sa nesmieme spoliehať iba na jedného dodávateľa, ktorým je Rusko. Rusko, Rusko využíva dodávky e, plynu, aby na nás vyviali určitý tlak. To znamená, že musíme byť veľmi obozretní v tejto oblasti. My, Poliaci, hovoríme o projekte Nord Stream. Je to projekt, o ktorom sa rozhodlo bez riadnej konzultácie tých štátov, ktorých sa to dotýka. To znamená, že musíme byť veľmi obozretní, musíme samozrejme vybudovať systém, ktorý umožňuje transportovať plyn, tranzitný systém, ktorý zabezpečí dodávky pre všetkých členských všetky členské štáty. Ďakujem pekne a teraz pani Sandra Kalniete za výbor IMKO. Paldies, prezident, Kungs. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá správa a som veľmi rada, že uznesenie parlamentu odzrkadluje obavy tých členských štátov, ktoré sú izolovaní z energetického hľadiska lebo oni sú závislí od dodávok z tretich štátov a nemajú dostatočné prepojenie s inými štátmi EÚ. Pevne verím, že toto nariadenie nám pomôže, aby sme rozvíjali oblasť energetiky. Ako členka výboru IMCO by som chcela oceniť viaceré body, kde podľa môjho názoru parlament zlepšil ten dokument – Poprvé je tam presnejšia definícia chránených klientov, ktorí mu, musia dostať dodávky plynu aj v extrémnych situáciách. Po druhé, sme posilnili aj princíp solidarity v rámci Európskej únie. Tu sme sa zamerali na spoluprácu medzi regiónmi a snažili sme sa aj posilniť kompetencie komisie. No a na záver, čo sa týka prerušení dodávok, tu sa zameriavame na trhové nástroje a nie na externé netrhové nástroje, ktoré je možné využiť v tej situácii, kedy trh nedokáže zabezpečiť dodávky pre chránených zákazníkov. Ešte by som sa chcela poďakovať pánovi Kvadrasovi za výbornú spoluprácu. Ďakujem pekne. Pokračujem, predsa. táto, táto správa je veľmi dôležitá, ale poprosím všetkých rečníkov, aby dodržali stanovený čas. A teraz kolega Sariuš Volsky za výbor AFET. Ďakujem pekne, pán predseda. Energetická bezpečnosť patrí medzi kľúčové elementy našej budúcnosti a Európska únia musí poskytnúť tieto tovary a služby svojim občanom. Preto otázka nie je, či alebo ako by sme mali konať, aby sme zabezpečili dodávky pre členské štáty. Musíme konať v dvoch oblastiach. Musíme tu mať legislatívne nástroje, po druhé určité politické vízie, ako aj vôľu implementovať tie nástroje. Legislatívny balíček, o ktorom sme rokovali, sa dosiahol vďaka spravodajcovi Dalovi Kvadrasovi. Cieľom je zabezpečiť dodávky pre celú EÚ a pôvodne sa zvýšili ambície z dvoch tretín. Sú tu určité pravidlá, ktoré sa týkajú infraštruktúry, sú tu určité možnosti, ako môže EÚ reagovať, posledne solidarity, to bude na článku 191 zmluvy konec koncov, preto to je pre nás záväzné. Tam sú tu určité ustanovenia, ktoré sa týkajú externej dimenzie energetickej politiky EÚ. Posilňuje sa postavenie e, zástupkyne, vysoké predstaviteľky a to vo vzťahu k rokovaniam s kľúčovými partnermi musíme samozrejme tieto pravidla implementovať. Ďakujem pekne, rečník je prerušený a pokračuje. Členské štáty sa môžu rozhodnúť o tom, ako chcú mať štruktúru dodávok plynu. Som presvedčený, že toto je možné dosiahnuť. A opätovne rečník prerušený. Vypršal váš čas, pán kolega. Kolegyne, kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste dodržali stanovený čas, lebo ináč nemôžeme postupovať zmysel našich pravidiel. A to sa týka každého z vás, pravidla platia pre každého. V mene skupiny EPP teraz kolega Herbert Royal. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, najprv by som sa chcel poďakovať tým, ktorí intenzívne spolupracoval na tejto téme. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcovi Vidalovi Kvadrasovi toto je dôkaz toho, že európska politika dokáže reagovať na krízy a dokáže ponúkať riešenia, ktoré nám pomôžu ďalej. Viacejkrát sme zažili ohrozenie dodávok, teraz sme sa zamerali práve na tento aspekt. Museli sme konať a to sme spravili, našli sme riešenia, ktoré neboli jednoduché, znamená to aj nové nástroje a to, čo je zaujímavé, je, že nevytvorili sme iba štandardy pre infraštruktúru, ale máme tu aj spoločné pravidlá pre núdzové situácie. A ako to povedal aj správne pán komisár, ukázali sme vlastne rozhodnosť, že ľuďom poskytujeme mm, istotu 30 dní a okrem toho sme v stave dosahovať kompromisy. Sú to kompromisy, ktoré potom môžu viesť e, k praktickým riešeniam. Bolo to zložité a namáhavé, ale vidíme, že teraz zameriavame na zodpovednosť tých spoločností, ktoré sú zodpovedné za siete a ktoré ich vybudovávajú. A potom ide tu aj o možnosti politiky, ktorá hovorí, že my nikoho nechceme tlačiť do vecí, ktoré nie sú rozumné a ktoré nemôžu fungovať. Tak napríklad tá flexibilita pri spätnom toku, nehovoríme, že to musí byť všade a za každú cenu, ale zameráme sa na to, že ide tu jednotlivé prípady, ktoré je nutné takto riešiť. Dôležité je posilniť regionálnu dimenziu, a je správne poukázať na to, že členské štáty nesú tiež svoj diel zodpovednosti. Ak sa nenájde riešenie, okrem toho dostane komisia dodatočnú úlohu, je teda posilnená, nerozhoduje sama a rozhoduje až tedy, ak iné riešenia nie sú možné a má potom posledné slovo. Takže flexibilita riešení a toto má zabezpečiť, aby sa dosiahli e, riešenia a to je určite dobrá informácia z Bruselu pre našich občanov. Ďaká za váš prejav ako eh, prvý. Naozaj dodržiala rečnícky čas, takže bola to reč hodná členu, eh, člena výboru eh, ITRE. A teraz pán Hanes Svoboda Eh, podpredseda parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som prvom rade poďakovať eh, kolegovi Dalvi Katrasovi za jeho dobrú správu a predovšetkým aj dobrú eh, spoluprácu s tenovými spravodajcami aj teda počas španielského predsedníctva. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť e, dobrý výsledok. Samozrejme, išlo tu o solidaritu na európskej úrovni. Myslím si, že to je ten centrálny e, bod, e, pokiaľ ide o spätné toky, budovávanie prepojení a ochranu spotrebiteľov. To sme dosiahli a ide tu o priamy zákon, čo mnohí kritizovali, ale ja si myslím, že to je dôležité na to, aby sme dali jasný signál Pán komisár e, už e, trochu e, pozeral do budúcnosti, hovoril, že tým sa celá táto záležitosť nekončí. Ja si myslím presne takisto, že by sme mali zachádzať ešte ďalej. Skupina Žáka Delora hovorila o možnosti vytvoriť Európsku energetickú spoločnosť a viem, že pán predseda nás v tomto podporuje a ja som tomu veľmi rád, lebo je to dôležitý prvok postupovania európskeho integračného projektu. Ehm, to by bolo teda ehm, to by, na to by bolo potrebné, aby sme vytvorili takúto ehm, spoločnosť. A teda téma solidarity je skutočne tou najdôležitejšou. Solidarnosť musí byť centrálna. A potom aj jednotnosť e, smerom navonok aj dovnútra. Čo to znamená? Je potrebné e, budovať infraštruktúru, to spomenul aj pán e, komisár. Čím viac budeme vlastne investovať do slnečnej energie, do veternej, o to viac budeme sa musieť prepájať a to z toho dôvodu, že ak by náhodou tieto zdroje eh, energií nám neposkytovali eh, práve eh, dostatok energie, aby ich mohli e, zastať iné zdroje. Preto toto prepájanie je veľmi dôležité. A e, jednota e, smerom na vonok. My máme spoločný trh iné krajiny. Nie, Rusko napríklad nemá. Rusko má monopolistickú štátnu štruktúru v tejto oblasti. ak chceme proti tomu konať, musíme konať jednotne v rámci spoločnej európskej energetickej politiky ale aj v oblasti vystupovania, jednotného vystupovania e, európskych plinárenských spoločností, aby dosiahli lepšie podmienky a ceny. To e, je pre mňa príležitosť, aby som dnes e, vystúpil zásadne za naozaj budovanie jednotnej európskej energetickej politiky. Ďakujem vám, kolega. Už sa aj viac pridržame nášho časového limitu. E, slovo má teraz e, kolegyňa e, Valeán. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať prvom rade pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu na tejto správe pripomína nám našu závislosť v oblasti energii od Ruska, Ukrajiny a tak ďalej. Bezpečnosť dodávok je pre nás prioritou, prioritou a preto túto legislatívu vítame. Zlepšuje e, totiž to zraniteľnosť e, občanov EÚ a e, chráni, chráni ich v prípade nejakých núdzových situácií, ale treba toho urobiť viac, treba diverzifikovať. Bezpečnosť dodávok znamená niečo iné v Rumunsku, vo Fínsku, v Holandsku, Ehm, odlišnosť našich politických eh, situácií si vyžaduje spoločný európsky eh, prístup a vyžaduje si to aj vytvorenie jednotného európskeho trhu v tejto oblasti. Takže, ale ešte stále sú tu nejaké protekcionistické bariéry v EÚ, eh, ktoré teda škodia občanom a prinášajú zbytočne vysoké ceny pre spotrebiteľov. Na politikoch je teda aby e, povedali, e, že politika by mala odstúpiť od e, energetickej politiky. Každý deň počujeme o zvláštnych dohodách uzavretých so zatvorenými dverami. V Rumunsku tvorba našej energetickej politiky je v rukách len malej hrsky ľudí, ktor, na, ktoré, na čele ktorej je prezident. Nehovorí to nič dobré o demokracii v Rumunsku ale ehm, títo potom musia e, platiť e, účty za e, energiu. Takže to, ako sa stavujú naše členské štáty v oblasti energií, je dôležité. Treba naozaj, aby sa to postupovalo lepšie, než ako tomu robia momentálne politici. Ďakujem. Madame. Ďakujem. V mene e, zelených e, Claude e, Turmes má slovo, nech sa páči. Ďakujem pán predseda. Chcel by som e, e, zablahoželať e, kolegovi Vidalovi Kvadrasovi aj všetkým ostatným, ktorí pomáhali rokovať. A ďakujem aj španielskému predsedníctvu, počas ktorého sa veľmi intenzívne pracovalo na tejto téme. Ide tu o regionálne, aj európske témy, ktoré sa tu zlučujú. Ide o tému spätných tokov, na ktoré nám veľmi záležala a som veľmi rád, že sa dostala do tohto návrhu. Chcel by som spomnúť ešte štyri body týkajúce sa budúcnosti. V oblasti infraštruktúry e, sa nám e, e, zdá, že prepojenie medzi severom a juhom, Polsko, Slovensko, Maďarsko, napríklad tieto prepojenia treba posilňovať. A potom, pokiaľ ide o budovanie zásobníkov, ak sa dostane viac plynu na trh, čo je pravdepodobne, treba ho niekde uskladňovať a mali by sme tú našu infraštruktúru testovať aj v tejto oblasti pretože sú e, pomalé e, spôsoby e, vytvárania zásob plynu aj rýchle, takže na tie rýchle by sme sa mali sústrediť. A potom ďalej, čo tu podľa mňa úplne chýba, je dobré východisko, pokiaľ ide o čísla, ktoré by nám umožnilo odhadnúť, koľko plynu budeme v budúcnosti potrebovať tak ak krajina ako Nemecko povie, že v roku 2050 všetky e, naše e, budovy, ktoré sa budú stavať, e, budú mať nulovú energi- spotrebu energii, ale Nemáme tu k dispozícii naozaj nezávislé správy a východiska. Takže to, to treba zmeniť. 4. februára sa bude konať dôležité stretnutie e, v tejto oblasti a ja očakávam, že, tento, že komisia pripraví dokument na tento e, februárový e, summit. Shell v USA vlastne dal k dispozícii veľké množstva zemného plynu v USA. Takže ako to bude vplývať na situáciu v EÚ, sa pýtam ja. Takže možno by sme mali situáciu vidieť e, oveľa pozitívnejšie, než tomu bolo napríklad pred dvoma rokmi. Ďakujem pekne. A teraz má e, slovo e, kolega Šimanský. S celou pevnosťou. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán spravodajca. Skutočne by som chcel poďakovať kolegovi Dolovi Kvadrasovi, lebo on sa veľmi pričinil o ten kompromis a okrem toho sa mu podarilo dosiahnuť kompromis nielen na vonok, ale v rámci Európskeho parlamentu, čo je veľmi dôležité. Naša politická skupina podporuje tento kompromis, aj keď vieme, že parlament najprv prišiel s podstatne ambicioznejším plánom. Tu išlo o výstavbu infraštruktúry a politické riešenie kríz. Samozrejme sa zamerali aj na medzinárodnú dimenziu energetiky takže tá pôvodná verzia obsahovala podstatne viac záväzkov. Dnes tu máme samozrejme ešte veľký potenciál v rámci toho nariadenia, to si uvedomujem. Pevne verím, že mm, nebudeme pokračovať v politike lahostajnosti, kde jednoducho necháme občanov vystavených e, tlaku Ruska, ktorý, ktoré môže zneužívať situáciu. Pevne verím, že Európska komisia bude bojovať proti monopolistom, ktorí zneužívajú dominantné postavenie. To sa týka napríklad Gazpromu, kde to takých, ktorí sa snažia získať e, kontrolu nad plynovodmi v EÚ a ktorí chcú kontrolovať aj samotnú surovinu. Surovinu na trhoch EÚ toto by poškodilo vnútorný trh, ako aj hospodárskú súťaž a bránilo by to rozvoju moderných technológií v oblasti plynu. To nariadne mohlo byť samozrejme aj lepšie, ale aj tak je to vlastne obrovská šanca, ako získať záruky v rámci politik EÚ, čo sa týka predchádzania kríz. A preto by sme mali podporiť tento návrh. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Krčí pán predseda. A teraz pán... Teraz v mene GUE, pán Enen. Ďakujem. Je potrebná nezávislosť a bezpečnosť dodávok plynu? Áno, ale aby sme túto nezávislosť a dodávky zabezpečili, potrebujeme získavať plyn a iné energie varí na špekulatívnych trhoch. Takto sme to verejne povedali. Um, podpisovať tarifové dohody a zároveň musíme zabezpečiť bezpečnosť klientov. To by mohla zabezpečiť Európska agentúra pre energie pod kontrolou Rády a komisie. Nemali by sme prispievať k rozvoju nadnárodných spoločností, nezabúdajme na takú katastrofu, ako e, ku ktorej došlo v Mexickom zálive. My musíme dávať e, zaujímať sa o záujmy klientov, odberateľov je potrebné, aby sme mohli využívať zásoby z, našich, z nášho podzemia. Ale súkromné firmy v žiadnom prípade nezabezpečujú bezpečnosť dodávok plynu. My potrebujeme dodávky pre všetkých občanov a na to je potrebné znárodniť tieto firmy a aby e, tieto firmy boli spoločnosti európskeho záujmu a aby boli predovšetkým verejnými štátnymi firmami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Páni Niky Cavela za EFD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ako aj pán spravodajca. Gratulujem vám tejto výbornej správe. Táto správa znamená totiž to, že sa zlepšuje základ na vnútorný trh a zlepšuje sa poriadok na trhu. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že Európa v žiadnom prípade nemá teraz absolútnu bezpečnosť. Jednoducho sme ešte stále nevyriešili ten veľký problém. A tu ide o alternatívne dodávky zemného plynu. Preto by som vás chcela poprosiť, pán komisár, aby ste nám povedali, kto skutočne zabezpečí to, aby sme to mali udržateľnosť na trhoch s plynom v Európe. Keď si pozrieme, aký máme dodávateľov, vidíme, že vlastne máme jedného. Rusko má dodávateľské zmluvy, o zemnom plyne, uzavreli tieto zmluvy s každým možným dodávateľom, ktorý mohol dodávať plyn do Európy. To sa týka napríklad aj Iránu. A preto vidíte, že vlastne tu ide o určitú formu e, zavádzania. Preto bolo dobré, aby ste sa vy, pán komisár, stretli s pánom Tajánim, aby ste vypracovali určitý návrh, ktorý sa bude týkať aj záväzkov Ruska. To znamená, aby sme mali určitý, určitý, určitú páku, ako môžeme ani zatlačiť. A potom ešte jedna vec. Existuje akčný plán, ktorý sa týka skvapalňovania zemného plynu, existujú určité možnosti aj v Severnej Afrike a v Perskom zálive. Urychluje sa toto? Chceli by ste v oblasti Stredovného mora vybudovať takéto terminály? Podľa mňa toto je tiež veľmi dôležitý bod. Ďakujem pekne za váš príhovor. A teraz eh, kolega eh, Bela Kováca nezaradených. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že v tejto oblasti sme častokrát mali v minulosti e, konflikty, ktoré ovplyvňovali priamo alebo nepriamo už naše trhy a potom došlo aj k prerušeniu dodávok v niektorých prípadoch. Bez na taký model budeme mať, musíme myslieť na strednodobé dopady a na technologický rozvoj. Musíme si uvedomiť, akú dimenziu to celé bude mať. Preto je dôležité zohľadniť všetky potrebné elementy. Musíme zabezpečiť dodávky a bezpečné dodávky a musíme okrem toho dosiahnuť udržateľné dodávky pre našich spotrebiteľov. To znamená, že musia to byť dodávky pravidelné a za rozumnú cenu. Alternatívne dodávateľe, to je dôležitá politika pre nás všetkých. Všetci chceme predsa, aby sme mali e, potrebný nástroj na to, aby sme mohli zabezpečovať dodávky pre naše domácnosti. Dnes máme vlastne plne liberalizovaný trh s plynom, čo znamená, že vlády ako aj iné orgány nesú určité, určitú zodpovednosť a musím zabezpečiť, aby tieto opatrenia aj fungovali. Ďakujem pekne za váš príhovor. Bolo to kratšie ako mm, plánované. A teraz ďalší rečník, Artus Krišianis Karinč, na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, všetci sme závislí v Európe na dodávkach energií z tretích štátov. Obzvlášť sme závislí v oblasti plynu. A táto, naš, táto naša veľká závislosť e, sa týka Ruska. My samozrejme vieme, že Rusko ako dodávateľ môže byť problematickým štátom. Spomíname si na určité príklady, napríklad to bolo v roku 2009 spor medzi Ukrajinou a Ruskom a tak nastala situácia, kde sa krátil dodávky do niektorých štátov. Mohli by tu byť vlastne dve riešenia. To prvé sa týka diverzifikácie dodávok. A druhá vec sa týka vnútorného trhu a prepojení To je vlastne to, čo myslíme, keď hovoríme o spoločnej energetickej politike. Je dôležité, aby sme mali fungujúci spoločný trh. No a kde je problém? Problém spočíva v tej oblasti, že viaceré štáty a viaceré regióny v Európe sú absolútne izolované od zvýšku. To sa týka napríklad Pobaltia. Je to skutočne 100% izolácia a 100% závislosť na dodávkach z Ruska. Celé to vedie potom k tomu výsledku, že dnes štáty po Baltii majú vyššie ceny. To znamená, spotrebitelia platia za zemný plyn o 30 viac, ako sa platí v Nemecku. Preto si myslím, že toto nariadenie je určite správny smer v rámci aktivít komisie, ako aj pána Kvadrasa, de Kvadrasa. A e, ideme dobrým smerom a musíme to ale dotiahnuť do konca. To znamená, že potrebujeme investície do infraštruktúry na to, aby sme dosiahli skutočne vnútorný trh. Musíme tu mať rozličné formy dodávok, ako aj vysokú bezpečnosť. Ďakujem pekne. A teraz pani Teresa Riera Madurel. Madame, I'm sorry. Máte k dispozícii jednu minútu. Muchas gracias. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Dnes sa tu už povedalo, že kríza z januára 2009 ukázala oveľa viacej, nielen to, že sme závisli energeticky, tiež sme sa naučili, že veľkou časťou problému je aj vo vnútri, e, v rámci našich hraníc. Španielsko napríklad nemohlo pomôcť novým člens- deviatim členským štátom, ktorí nemali e, zásoby, pretože, dámy a páni poslanci, hoci to vyzerá jasné, tá vnútorná solidarita tiež vyžaduje, aby sa plyn v rámci únie mohol presúvať bez technických aj zmluvných prekážok, a to predovšetkým vďaka cezhraničným e, spojeniam, ktoré ale ešte stále nie sú optimálne. A z toho aj vyplýva hodnota tohto nariadenia, kde sa jasne ukazuje potreba Eh, užitočných a účinných prepojení a to eh, zdôrazňuje zároveň, že je potrebné diverzifikovať naše zdroje a treba ukončiť s energetickými ostrovmi. Na záver by som pogratulovala Európskej komisii pánovi Vidalovi Kvadrasovi aj španielskému predsedníctvu, že prispeli v rekordnom čase k tomu, že európska solidarita sa môže prejaviť aj v oblasti energetiky Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz pán Chacimarkakis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať komisárovi Otingerovi aj pánovi Vidali Kodrasovi za jeho správu. Ďakujem aj španielskému predsedníctvu. Veľmi dobre sme spolupracovali. Táto téma je veľmi dôležitá. Claude Turms to aj povedal vo svojom prejave, že musíme zmeniť náš pohľad na vec. Každá druhá domácnosť v Nemecku je závislá od dodávok plynu, ale 40 pochádza z Ruska. Preto rozšírenie tejto e, smernice o zákon je veľmi dôležité. E, teraz sa nám e, vlastne umožňa vytvárať prevenčné a núdzové plány, pretože už nechcem, aby sa opakovala situácia z minulých rokov Chceme, aby európske partnerské krajiny aj susedské krajiny e, e, e, nemuseli mrznúť a preto je v našej európskej zodpovednosti konať nielen pre naše členské štáty, ale aj pre susedské krajiny. Dámy a páni, tento zákon je dobrý, ale potrebujeme aj iné cesty. Preto vítam e, to, čo načetol e, komisár Oettinger, Nabucco, Nord Stream, South Stream. E, všetko toto by sme mali podporovať, aby sa tu vybudovala, aby sme sa dospeli k nejakej diverzifikácii, aby sme boli pokiaľ možno do najmenšej možnej miery závislí. E, nie v každej krajine je možných toľko dní zabezpečiť e, e, aj v prípade prerušenia dodávok normálne fungovanie. Mali by sme na tomto pracovať, aby sa to zmenilo. Takže ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem teraz Evren Tošenovský na minútu a pol. Pán predseda, pán predseda, pán komisár, v 2009 v januári bol problém obmedzených dodávok plynu z Rusku. Nazývame to plynovou krízou z januára 2009, ale mali by sme byť veľmi opatrní, pretože táto situácia nezasa, nezasiahla celú EÚ a z analýz vyplýva, že, sa skôr, že skôr išlo o štrukturálny problém a nemali by sme sa nechať nerozumne unášať až príliš veľkou e, snahou o reguláciu, pretože zvýšenie veľkého až nadmerného počtu uložených dodávok či regulácií alebo reakcie na dodávky, to by znamenalo zvýšenie ceny plynu a to by mohlo aj skomplikovať situáciu koncovým odberateľom a zhoršilo by to aj konkurencieschopnosť ja si myslím, že v správe sme našli veľmi rozumný výsledok, aby sme zachovali pružnosť riešenia a tiež sa mi páči názor pána komisára Otingara, že treba počase zhodnotiť výsledok a posúdiť, aké tieto opatrenia mali dopady. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán kolega Ransdorf tu nie je teraz s nami. Tak pán Friorello Provera, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Európska výroba zemného plynu e, stále klesá, e, zvyšuje sa a bude sa zvyšovať dopyt po energiách, e, pre všetkým v súvislosti s hospodárským rozmachom, ktorý všetci očakávame. Preto je dôležité, aby sme pracovali na zabezpečovaní dodávok práve v momentoch krízy keď e, tieto závisia od geopolitických vonkajších e, okolností. Tento návrh e, veľmi zlepšuje koordináciu medzi jednotlivými aktérmi z sektoru zemného plynu a bude zamedzovať takým negatívnym dopadom, ako sme ich zaznamenali v prípade minulých kríz. Chcel by som e, zablahoželať pánovi spravodajcovi, kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. Som rád, že e, vzal do úvahy e, niektoré pre nás veľmi dôležité naše pripomienky. A pán komisár si želá užšiu regionálnu spoluprácu v tomto sektore. A ja som veľmi rád, že túto tému spomenul. Ďakujem vám za pozornosť. Nick Griffin, 130. Na minútu a pol na slovo pán Griffin. Um, keď dojde k nejakej nehode alebo príde nejaký parazit a chce zneužiť nešťastie druhého, tak advokáti Európskej únie sú majstrami v tomto ohľade. Či už ide o zmeny klímy, zemetrasenia alebo lesné požiary. Každá kríza je výhovorkou na to, aby sme získali ďalšie kompetencie. Aj táto plynová kríza bola umelým problémom E, ktorý spôsobilo zasahovanie do politiky Európy. Odpovedou teraz je, že prestaneme naháňať medveďa a mali by a európske štáty by mali nakupovať plyn, ktorý ruský medveď predáva, ale ide vlastne o to, aby Európa prevzala kontrolu nad dodávkami plynu a všetkých nás zostala do závislosti. Európsky voliči by to ale nikdy neschvárli. Nejde tu o dodávky plynu, ide o zasahovanie socialistických superštátov, ktoré chcú získať všetko, čo nechcú získať, nemôžu získať demokraticky. To bude vlastne znamenáť nový fašizmus. A preto tí, ktorí milujú slobodu, budú hlasovať proti tejto správe. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Amália Sartori na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem kolegovi Dalovi Kvadrasovi za e, vynikajúcu správu, aj za jeho naozaj e, už známe e, mediatorské schopnosti, ktoré nám umožňujú hlasovať o návrhu v prvom a poslednom čítaní. Tento návrh má veľkú podporu naprieč politických skupín. Veľmi rada budem hlasovať za tento návrh, pretože je to určite e, e, pokrok vpred e, v porovnaní s doterajšími politikami v tejto oblasti. Je to teda dôležitý mílnik na ceste na ktorej by sme sa mali neustále zasadzovať ďalej v oblasti nových ambicióznych politík, ako ich už načrtol pán komisár verejný, eh, verejné oficiálne rozhodnutie eh, v parlamente teraz zaznieva smerom k politike solidárnosti na eh, jednotnom európskom trhu a ide aj o varovanie voči tým, ktorí príliš často sa zahrávali s vecami v posledných rokoch. Ale predsa by sme mali pracovať na diverzifikácii zdrojov, prepojení a podobne. V tejto oblasti sa mi e, tá pozornosť zdá byť e, príliš e, slabúčka, pokiaľ ide o ten koridor, ktorý má prepájať sever a juh. Trh je jedinou e, skutočnou zárukou na boj proti e, rizikám e, súvisiacím s dodávkami. Trh tu teda musí byť silne zastúpený a mali by sme sa snažiť zabezpečiť trh, kde by bola konkurencia. Mali by sme teda podporovať toto s nariadeniami, smernicami, financovaním, dobrými prepojeniami, diverzifikovanými dodávkami a starať sa tak, aby tu neexistovali monopoly ani v oblasti zdrojov, ani v oblasti sieti. Ďakujem pekne. Ja ďakujem e, vám. A teraz už má slovo kolega Šiviec. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, milí kolegovia. Bezpečnosť dodávok plynu je témou, ktorá je veľmi dôležitá. Je to strategická téma. Štyri parlamentné výbory sa venovali tomuto problému a vy hovoríte, že sa to rýchlo vyriešilo, ale naše rozhovory trvali veľmi dlho. Týka sa to ako politiky, technológie, techniky, ale predovšetkým princípu európskej solidarity. Až pokiaľ chceme vytvoriť jednotný trh v tejto oblasti, až kam chceme byť solidárni, až kam chceme obraňovať, ochraňovať tých najslabších v krízových situáciách. Je to kompromis, ktorý uspokojuje všetkých. Našťastie, že je tu ale pokiaľ ja si spomínam na prvé ambície, ktoré sme mali, tak my sme chceli ísť oveľa ďalej. Pre socialistov a demokratov pre nás najdôležitejšie je bezpečnosť, ale bezpečnosť eh, napísaná malými písmenkami, eh, bezpečnosť tých obyčajných, ktorí platia dane, ktorí čítajú noviny a ktorí chcú mať zabezpečené dodávky plynu. Eh, sú ľudia, ktorí sa obávajú, že túto zimu nebudú mať plyn, že bude drahší a tak ďalej. A tento text ide týmto smerom a ja ďakujem za tento návrh. Ale ak by sa nám podarilo, alebo ak by sme sa dostali k diskusii o, o podmienkach a núdzových plánoch, tak tomu nedošlo konsenzu. Je tam návrh kde je potrebný súhlas dvoch krajín, ak je núdzová situácia, ale ešte to stále nie je dostatočne zadefinované, takže musíme ešte ďalej pokračovať v tejto práci. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. A pani Nikolaj na minútu. Ďakujem pekne. Ja by som rada upozornila na dve veci, na význam dodávateľov a tranzitných krajín Zároveň by som pogratulovala spravodajcovi za jeho postoj k týmto problémom. Ja som spravodajkyňou pre Turkmenistan a ja si myslím, že táto krajina môže byť rozhodujúcim dodávateľom pre EÚ vzhľadom na prírodné zdroje a vzhľadom na to, že má otvorený postoj k EÚ. Nemali by sme tiež zabúdať na potenciál Číny, a všetky naše projekty Nabucco, Nord Stream a tak ďalej závisia od dodávateľov. Naše vzťahy s dodávateľskými krajinami musia byť prehodnotené a zároveň ale oni musia rešpektovať naše štandardy. Ak podpíšeme strategické partnerstvo s týmito krajinami aj z ekonomického hľadiska, aj z politického, tak to nám prinesie len aj politické, aj geopolitické výhody moja krajina, Rumúnsko, je veľmi významnou tranzitnou krajinou. Ja si myslím, že Rumunsko aj Bulharsko by mohli byť takýmto pilonom stability. Ďakujem. A teraz pán Bielan, na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Energetická bezpečnosť je jednou z najvýznamnejších otázok a hlavným atribútom solidarity a zvrchovanosti a to je dôvod, prečo musíme rýchlo konať. Súčasná smernica o kríze z roku 2004 nie, 2004 nie je adaptovaná na súčasné podmienky a neumožní krajinám východnej Európy čeliť prerušovaným dodávkam plynu, ktoré by mohli trvať aj niekoľko týždňov. Zažili sme dve plynové krízy medzi mm, Ruskom a Ukrajinou a vieme, na čo môžeme čo nás čaká ešte v budúcnosti. Nový text ide smelom, e, smerom spoločnej energetickej politiky, chce vytvoriť mechanizmus, ktorý by nám umožnil konať, chce vymež- e, vylepšiť existujúce štruktúry a siete. Vyrokovaný kompromis s radou ide dobrým smerom, ale myslím si, že prvé návrhy parlamentu boli lepšie ale ak si uvedomíme, aká je súčasná situácia, tak by sme mali byť spokojní s týmto návrhom. Ďakujem, pán Paška, na jednu minútu. Pre bezpečnosť dodávok plynu reaguje na problémy, ktoré nám odhalila energetická a plynová kríza zo začiatku minulého roka. Predloha nariadenia spracovaná komisiou navrhla široký okruh opatrení, s ambicióznym cieľom dosiahnuť vyšší stupeň energetickej bezpečnosti pre celú európsku úniu vo viacerých otázkach sme však museli vo výboroch parlamentu pôvodné znenie návrhu upresňovať či zdokonaľovať. parlament musel upresniť úlohu podnikov pri koordinácii v prípadoch pohotovosti prepracoval rozsah využitia spätných tokov doriešil proporcionalitu deľby nákladov na nové cezhraničné investície do infraštruktúry upresnil podmienky mechanizmu na automatické vyhlasovanie núdzového stavu spoločenstva s previazaním na preventívne a núdzové plány členských štátov. parlament tiež navrhol upraviť nakladanie s citlivými obchodnými informáciami aby nedochádzalo k ich zneužívaniu. napriek veľkému úsiliu spravodajcu ako aj výborov parlamentu však ostali mnohé otázky nedoriešené. je to najmä definícia chránených odberateľov a uplatnenie normy infraštruktúry n one. aj po prijatí tejto smernice sa týmto otázkam budeme ešte musieť venovať. E, ďakujem pekne a teraz pani jordana cizel na dve minúty. spoštovani gospod predsednik danes verjetno razpravljamo o enem od najpomembnejších dokumentov. ďakujem pekne pán predseda dnes diskutujem o veľmi dôležitom dokumente v rámci našej plenárky asi to bude najdôležitejší. naši občania v zime 2008-2009 trpeli boli to externé prípady, kedy došlo k preušení dodávok plynu do Európy, sa nám podarilo preukázať, že existuje solidarita. Toto nariadenie je dôkazom toho, že sa zameriavame predovšetkým na blaho jednotlivca. Toto nariadenie hovorí, že všetky domácnosti, ktoré sú pripojené na plynovú sieť, sú vlastne chránení klienti. Toto nariadenie hovorí aj to, že, sú, že tu musí byť určité opatrenia, ako zabezpečiť dodávky v rámci extrémnych situácií. To znamená, že musíme sa zamerať na infraštruktúru v členských štátoch a musíme sa zamerať aj na prepojenie medzi nimi. Takto môžeme zabezpečiť, aby fungovali aj ďalšie veci, ako je napríklad spätný tok a tak ďalej. Samozrejme, prevencia je dôležitá a to pre všetkým v časoch krízy. Chcela by som apelovať na komisiu, aby včasne implementovala, dohliadala na implementáciu opatrení členských štátoch. Dôležité je to, že spravodajca zohľadnil potreby členských štátov, zohľadnil jednotlivé osobitosti členských štátov. Navrhnuté riešenia sú preto vhodné aj pre Slovinsko. Budeme tu mať prepojenie s plynovodom z Alžírska a budú tam dosiahnuté štandardy. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Vidalovi Kvadrasovi za výbornú prácu, ktorý viedol zložité rokovania medzi inštitúciami. A podľa mňa dosiahol veľmi dobrý výsledok a pevne verím, že jeho správu podporíte. Ďakujem pekne. A teraz pani Anny Podimata na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcela pogratulovať aj ja pánovi spravodajcovi za dôležitý príspevok, ktorý vykonal na to, aby dosiahol tento výsledok už v rámci prvého čítania. Nové nariadenie musí ešte riešiť určité problémy, ktoré máme v rámci dodávok plynu. Dôležité je posunúť opatrenia na európskej úrovni. Dôležité je sa zamerať aj na kompetencie jednotlivých aktérov, Dôležité je mať systém časnej výstrahy, potom ochranné doložky. To všetko má slúžiť na to, aby boli chránení sociálne slabší a chránení klienti, ktorí musia byť našou prioritou. Chcel by som zdôrazniť, chcel by som zdôrazniť aj to, že v oblasti energetických dodávok máme určitú rozpoltenosť, ktorú musíme prekonať a musíme tu mať koherentnú európsku politiku musíme predovšetkým posunúť regionálnu spoluprácu a potom potrebujeme aj diferenciáciu v rámci zdrojov, to sa týka aj rozličných plynovodov, Nabúko a tak ďalej. Tieto všetky projekty sa musia doplňať. Ďakujem pekne. Ivo Strejček, jedna minúta. Pán Strejček na jednu minútu. Pane predsedaj. Pán predsedajúci, Minuloročná energetická kríza bola nepríjemná, ale neukázala štrukturálne zlyhanie trhu, akékoľvek nadmerné regulácie plynového trhu alebo trhu s dodávkami plynu nie sú potrebné, pretože vo finále by to znamenalo zvýšenie cien plynu pre koncových odberateľov. Dovolte mi tri poznámky. Poprvé, veľmi obozretne a opatrne definovať okruh tzv. chránených odberateľov, aby nedošlo k príliš širokej definícii, čo by poprvé určite viedlo k zvýšeniu koncovej ceny plynu. Po druhé, je veľmi opatrne treba postupovať pri definícii povinného obdobia, kedy musia dodávateľia zabezpečiť plyn nie tých 60, ale len tých 30 dní pretože to by znamenalo obrovské budovanie veľkých zásobníkov, čo sa znovu premietne do koncovej ceny plynu a potom aj presnú definíciu tzv. najchladnejšieho obdobia. Ďakujem za pozornosť, ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Marcikievič na dve minúty, nech sa páči. Pán predseda, ktorý rok temu stanov pred... Úvod by som rád poďakoval pánovi spravodajcovi, ktorý e, zrealizoval skutočne veľmi ťažkú prácu k správe, ktorá hovorí o energetickej bezpečnosti dodávok plynu v EÚ. Európsky parlament a rada sú si vedomi toho, že sa nám podarilo dosiahnuť významný konsenzus. Táto správa o bezpečnosti dodávok plynu musí byť nástrojom, ktorý umožní Európskej komisii a členským štátom, ako aj ďalším podnikom v, tohto, v tomto sektore, zrealizovať a aplikovať opatrenia, aby sme bojovali proti e, prerušeným dodávkam plynu, ako sme si to tu už dnes vypočuli. Spravodajca povedal, že ide o legislatívny text, ktorý umožnil e, vyriešiť významný problém pre EÚ. Rád by som sa vrátil k súčasnej situácii a dodal by som, e, že môže dojsť k novej kríze. Presnejšie hovorím o kontrakte medzi Polskom a Ruskom. Ide o novú výzvu pre Európsku komisiu. Polsko je uprostred bitky medzi Európskou komisiou a Ruskom o aplikácii tretieho balíčka liberalizácie trhu. Ak komisia chce vyriešiť tento problém, musí to urobiť tak, že bude pracovať na diverzifikácii zdrojov plynu. Nemôžeme e, všetko presunúť len na Polsko, ktoré má obmedzené možnosti. Dnes čelíme ťažkej situácii. Je tu e, riziko pre Polsko aj pre európske hospodárstvo. Očakávame podporu Európskej komisie. Polsko zohráva tiež úlohu tranzitnej krajiny a ešte nie je e, v konečnej situácii alebo riešenia, teda nie je na konci tej dodávky ruského plynu a ja dúfam, že komisia bude mať odvahu nám pomôcť. Ďakujem. Pán Kutas, nech sa páči. Predseda EÚ si nemôže dovoliť, že bude závisieť od vonkajších zdrojov plynu. Kríza z roku 2009 nám ukázala, že sme zraniteľní, pretože nemáme skutočnú spoločnú európsku stratégiu. Dôsledky tejto krízy postihli európske hospodárstvo a kategóriu tých odberateľov, ktorí už boli zraniteľní. A táto kríza tiež ukázala, do akej úrovne sú členské štáty navzájom závislé. Takže je nevyhnutné vytvoriť spoločnú stratégiu, aby sme diverzifikovali zdroje plynu, aby sme mali vlastnú kapacitu reakcie na podobnú krízu. Podľa Lisabonskej zmluvy je rozhodujúce vytvoriť európsky mechanizmus dodávok plynu a v rámci tohto mechanizmu projekt Nabuko má vynimočný význam. Mal by sme ho podporiť, pretože je to jedinou alternatívou pre ruský monopol. Pán Koval, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Spravodajcovi sa podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý bol veľmi e, ťažký, veľmi zložitý. My mu e, ďakujeme, že bol tak angažovaný v tejto otázke. Ďakujeme aj pánovi komisárovi, e, že si tak k srdcu vzal otázku Ruska, Polska. Energetika je kľúčovým sektorom v Európe. Tento faktor rozhoduje o závislosti tej či ktorej krajiny už sme si tu vypočuli ľudí, ktorí hovoria, že je to čisto ekonomická alebo energetická záležitosť. To nie je pravda. Je veľa členských štátov v EÚ, ktorí správne energetiku považujú za faktor, ktorý rozhoduje o ich nezávislosti a, a stačí sa len pozrieť na Rusko. Rusko hrá na dvoch úrovniach. Na úrovni ekonomickej, ale zároveň aj na úrovni politickej a bezpečnostnej. A ak nám dnes niečo chýba, tak to je práve väčšia angažovanosť zo strany agentúr a Európskej komisie, ktoré by nám tiež umožnili, aby sme pracovali na týchto dvoch úrovniach. Ďakujem pekne, pán Koval. A teraz minútu na pani Toja, pre pani Toja. Um, I'm sorry. Je, eh, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Najprv pán Györk, nech sa páči. Máte slovo, ospravedlňujem sa, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že eh, vďaka eh, tomuto nariadeniu bude možné zlepšiť ochranu pred e, e, prípadnými výpadkami dodávok plynu. E, ide mi predovšetkým o tému chránených spotrebiteľov. Som rád, že napriek, že Eh, je možné pod nimi chápať aj malých aj stredných eh, podnikateľov. Ide približne o 6 tisíc eh, domácností, ktoré tiež sú vykurované pomocou plynu. Je naozaj potrebné, aby sme chránili tých, ktorí sú slabší, lebo sú naozaj viac ohrození bankrotom v prípade prerušenia dodávok plynu. To sme videli v prípade plynovej krízy. Ale chcel by som poukázať na to, že prijatie tohto nariadenia je skutočne dôležitým krokom. Ide tu eh, nielen o investície eh, do eh, oblasti energetickej. Minulý, minulý týždeň komisár Oettinger eh, dostal eh, dopis, eh, ktorý apeluje na zvýšenie podpory v oblasti energetických investícií, ktoré by boli potrebné na to, aby bolo možné vybudovať aj alternatívne dodávkové cesty to by sa malo teda e, odraziť aj v forme e, rozpočtu. E, ďakujem pekne a teraz má slovo pani Toja. Zdá sa však, že nie je prítomná v pléne, preto dostáva slovo pani Korhola na 1,5 minúty. Arvoisa puhemies, lämpimät kiitokset kollega Vidal Quadrasille hyvin tehdystä työstä. Ďakujem pekne pánovi Vidalovi Quadrasovi za jeho prácu. Chceme aby Európa bola nezávislejšia, ale veľká časť plynu prichádza z Ruska a teda potrebujeme spoločné európske infraštruktúry a pravidlá, aby sme sa nedostali do krízovej situácie. Potrebujeme také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť dodávok plynu. A história nám ukazuje, že je to potrebné. V súčasnosti závisíme viacej ako 40 od plynu, ktorý je dovážaný a naša závislosť by e, za niekoľko rokov mohla byť až 70 a to vôbec nie je zdravé ani dobré. E, LNG, skvapalnený zemný plyn by nám mohol pomôcť. Cena tohto plynu poklesla v poslednej dobe a to by tiež mohlo um, dosiahnuť väčšiu bezpečnosť dodávok plynu, tiež musíme pracovať aj na otázkach obnoviteľných energií. Krízy medzi Ruskom a susednými krajinami ukazujú, až do akého bodu sme v závislosti alebo závisíme od dobrých vzťahov od krajín, ktoré sú dodávateľmi plynu. Musíme si uchovať ducha princípu solidarity v rámci EÚ ale aj z oči voči susedným krajinám Ruska, aj na nich musíme myslieť. Ďakujem pekne. A teraz pán Balčitis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Chcel by som prvom rade vyjadriť moje poďakovanie členom parlamentu, ktorí sa spolu podielali na aktuálnej forme tohto návrhu. Ide nám o zabezpečenie dodávok plynu zvonka. Ide tu o veľkú výzvu pre EÚ. Mali by sme sa teda spoločne zasadzovať za to, aby sme tejto výzve úspešne čelili. A nielen v časoch krízy, ale aj pri Eh, formovaní eh, nových európskych politík v sektore eh, energetiky, pre všetky pokiaľ ide o zmluvy s tretími stranami. Pán komisár, chcel by som vás vyzvať, aby v prípade zmluvy s Ruskom v oblasti projektu Jamala E, tu nedošlo k negatívnemu precedentu pre budúcnosť, pretože iba pozitívne príklady nám umožnia zabezpečiť e, e, v budúcnosti trh, ktorý by bol priaznivý pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne, kolegovia. Teraz sa začína postup KHDI. E, viacero kolegov sa hlási do diskusie, lebo ide o naozaj veľmi dôležitú e, tému. Začneme s kolegom Kelam. E, máte jednu minútu, nie viac. Je to dôležité na to, aby sme čo najväčší počet rečníkov mohli uspokojiť. Ďakujem pekne. Dnešná diskusia ukazuje, že sme sa poučili z viacerých kríz dodávok. Prvá skúsenosť Estonska eh, v, decembra, v decembri 2002 eh, teraz súvisela sa nezávislosťou, vtedy nám eh, Rusko privrelo všetky dodávky, ale to nás posilnilo. Ale dnes vidíme, že dochádza k posilňujúcej spolupráci, ku kooperácii aj medzi parlamentom a komisiou. Ja v tejto súvislosti ďakujem komisárovi Utingerovi za jeho um, dobrú spoluprácu. Uh, Ehm, je sľubné, keď sa snažíme solidaritu pretávať do praktických mechanizmov v EÚ. A čo je dôležité, je, že chceme vytvoriť e, spoločný set štandardov v oblasti e, infraštruktúry a dodávok. Ide aj o zlepšenie koordinácie medzi Európskou komisiou a ďalšími e, zložkami je potrebné, aby sme tu mali integrovanú európsku sieť eh, dodávok. A chcel by som upriamiť eh, pozornosť na to, čo navrhol kolega Turmes, aby sme zlepšili prepojenie medzi severom a juhom a eh, investovali do lepších zásobníkov v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kelam. Slovo má pán Tabadži na jednu minútu. Közösségi szinten reagáljon az energia je dôležité, aby Európska únia na e, komunitárnej úrovni poskytovala odpovede na tieto výzvy, ale na to je potrebné, aby e, svojou stránkou prispeli aj členské štáty, ktoré nemajú ešte úplne usporiadané svoje e, vzťahy s Ruskom. 80 dodávok zemného plynu Maďarska idú z Ruska, preto maďarskí spotrebitelia silne závisia od Ruska predovšetkým e, tých, ktorí bývajú v bytoch s centrálnym vykurovaním. Preto by Maďarsko e, malo záujem na diverzifikácii e, tak zdrojov, ako aj prepojení. Chceme teda podporiť prepojenie severu a juhu, aj projekt Nabuko, ale naďalej to najlacnejšie je E, preprava cez Ukrajinu, e, tá by sa mala stabilizovať. Tu apelujeme na pomoc Európskej komisie, aby vytvorila systém e, garancií v tejto oblasti. Ďakujem, pán Tabadži, pani Toja. Je pritomná, má totiž ešte možnosť vystúpiť. Nevidím ju, takže slovo má pán Bütikhofer na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som E, sa obrátil na pána komisára Oettingera, spomenul dva body, ktoré už spomenuli kolegovia predtým v rozprave. Kolega Turmes e, e, veľmi naliehavo spomenul otázku toho, aby sme sa opierali o pevné čísla, pokiaľ ide o predpovede súvisiace so spotrebou. Takže e, zásobovanie, e, e, my sa venujeme iba tejto oblasti a to veľmi jednostranne, ale všetko so všetkým súvisí. Takže pán Ukitinger, vy keď sa sústredíme na budúcnosť, tak by ste mali do stratégie zakomponovať aj tieto ďalšie body. A potom po druhé by som sa zareagovať na to, čo povedal kolega Svoboda tu by som chcel spomenúť tú myšlienku energetického spoločenstva. E, vráťme sa k tomu e, think tank e, Notre Europe sa k tomu vyjadril aj pred mnohými rokmi ďalší aktéry. Takže, pán Oettinger, je to pre vás pozitívny cieľ vašej práce? Obrigada, signore prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V tejto rozprave o dodávkach plynu by som rada zdôraznila, že musíme diverzifikovať naše zdroje a aj dodávateľov. Je to niečo veľmi dôležité, ale do budúcnosti je najdôležitejšia téma ropnej krízy EÚ by mala robiť e, všetko na to, aby nahradila e, výrobky a produkty e, z ropy niečím iným a tiež nefosilnými a nielen z plynu, ale aj z metánu, ktoré, ktorý je produkovaný z iných zdrojov. Existujú mnohé krajiny, napríklad Švajčiarsko alebo Španielsko, ktoré už produkujú takýto bioplyn Vieme, že produkcia bioplynu je veľmi dôležitá a myslím, že na to by sme nemali zabúdať aj s týmto smerom. Ďakujem pekne a pán Melcar na jednu minútu. Väčšina dodávateľov plynu oznámili, že budú zvyšovať ceny. Hovorí sa o tom, že sa zdvojnásobili veľké obchodné ceny. Dá sa očakávať to, že v zime pravdepodobne Moskva vyvolá opätovnú plynovú krízu minulosti pravdepodobne Európska únia postupovala príliš váhavo. Viedli sa jednotlivé spory medzi novými špičkami v EÚ a preto niektoré členské štáty budú opätovne nechané v štychu. To bude mať ďalej dopady. Videli sme, že odstavené atomové elektrárne sa opätovne zapojili. Polsko chce investovať do e, skvapelne plynu. Možno sa zdá na prvý pohľad, že je dobré nakupovať spoločne, ale je tu jeden veľký problém. Nemáme tu eh, stále systém včasnej eh, výstrahy, nefunguje to dobre, aj napriek Lisabonu jednoducho nie je jednoduché riešiť závislosť od ruského plynu a ani projekt Nabuko na to veľa nezmení. Ďakujem pekne. A teraz pán Guzel. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisár nám povedal, že ide o prvý dokument po Lisabone o energetike, a ktorý e, zahrňa aj princíp energetickej solidarity. Ja by som sa vrátil k mojej krajine Polsku. Plynová kríza, hlavne z roku 2009, ale aj tie predchádzajúce, ukázali, že bez energetického trhu bez infraštruktúr a prepojení, koordinačná úloha Európskej komisie bez politickej vôle tejto komisie a aj rady, tak tie nám neumožnia vyriešiť takéto krízy. V súčasnosti Polsko má dohodu o 2,5 miliónov metrov kubických plynu a situácia by sa ale mohla vylepšiť hlavne e, zo strany Európskej komisie a pre predstaviteľa pre zahraničnú politiku. Pán komisár Oettinger hovorí, že do dvoch a troch rokov bude potrebná urobiť e, revízia tohto textu, aby sme videli, ktoré opatrenia sú účinné. To znamená, že nebrali do úvahy teraz všetky potrebné prvky a body. Ďakujem a teraz Ďalšia pani poslankyňa, ďakujem pani predsedajúca. Energetická bezpečnosť EÚ závisí od diverzifikácie zdrojov a ciest. Potrebujeme viacej investovať do energetickej infraštruktúry a do energetickej bezpečnosti a účinnosti. Pokiaľ ide o infraštruktúru pre plynovody, ja si myslím, že je nevyhnutné vytvoriť nové plynovody a tu vidíme význam takých projektov ako Nabuko. EÚ by tiež mala investovať viacej do zásobníkov plynu a do zlepšenia prepojení medzi členskými štátmi. Je tiež potrebné vytvoriť všetky tieto prepojenia, kde existuje spätný tok. Nesmieme tiež zabúdať na obnoviteľné zdroje energií. Rada by som zvoraznila fakt, že v Lisabonskej zmluve máme nový rámec koordinácie medzi členskými štátmi a to je e, rámec energetickej krízy. Ja si myslím, že spravodajca si zaslúži našu gratuláciu, pretože toto nariadenie je krokom vpred v energetickej bezpečnosti. Ďakujem. A teraz pán Mesároš, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som poďakovať spravodajcovi aj e, pánovi komisárovi e, v súvislosti s týmto dôležitým právnym aktom. Musíme e, im byť vďační predovšetkým my, ktorí závisíme do veľkej miery od ruských dovozov. Fosílne paliva majú veľmi eh, vysokú eh, eh, mieru emisí CO2 a tu má pozitívnu úlohu zemný plyn, zimný plyn, ale mali by sme sa snažiť aj na nové definovanie tejto oblasti, pokiaľ ide o vyvolanie krízy. Takže ten limit tých 10%, obmedzenie dodávok o 10%, na tom treba popracovať Eh, mali by sme sa eh, tejto téme dodávok zemného plynu eh, venovať prioritne. Mali by sme sa zaoberať jednotlivými pravidlami súvisiacimi so vznikom krízy. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni poslanci, ja by som rád pogratuloval pánovi Vidalovi Kvadrasovi za jeho veľmi významnú správu. Všetci vieme, že energetické dodávky EÚ sú veľmi dôležité. E, rečníka nepočujeme, má vypnutý mikrofón. Musíme diverzifikovať zdroje a nájsť aj politické, aj finančné zdroje, ktoré budú najvýhodnejšie. Kľúče energetickej bezpečnosti EÚ sú v zlepšení e, energetickej infraštruktúry, v možnosti zabezpečiť spätný tok a čo je najdôležitejšie, treba kontrolovať správny managing a teda aj to, či funguje solidarita medzi členskými štátmi. Musíme pokračovať e, v diskusii o e, Európskom energetickom spoločenstve. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca.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 Videli sme všetky výzvy k solidarite, ktoré by mali umožniť eh, správne fungovanie legislatívneho mechanizmu, aby sme mohli rýchlo zareagovať v prípade krízy. Text, o ktorom budeme za chvíľu hlasovať, eh, sa trochu vzdialuje od ambicioznej vízie parlamentu z počiatku, ale v každom prípade je tam antikrízový mechanizmus. Fakt, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s radou, je pozitívnym signálom Rád by som poďakoval spravodajcovi pánovi Vidalovi Kvadrasovi, poďakovala, e, ktorý bol otvorený od e, začiatku k návrhom kolegov a vďaka jeho otvorenému duchu sa nám podarilo dosiahnuť priateľný text pre všetkých. Európsky parlament je kľúčovým orgánom EÚ a my musíme bojovať za ambiciozne opatrenia, ktoré sa nám niekedy môžu zdať nedosiahnutelné. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za spoluprácu aj s komisiou a za celkovú iniciatívu. Dôležité je to, že tento právny akt znamená vlastne iba prvý krok e, týmto smerom. Myslím si, že je jasné, že musíme spolupracovať a nesmieme zároveň sa vzdávať našej suverenity, ale musíme zabezpečiť istotu pre občanov. V Maďarsku napríklad sme viedli intenzívnu diskusiu. Samozrejme, chceme zabezpečiť dodávky a náš predseda vlády pred rokom prislúbil, že Maďarsko sa stane absolútne nezávislým v oblast, štátom v oblasti dodávok energii. A aj tam sa zaoberajú spolupráce v tejto oblasti. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Since 2006, when the... Ďakujem. V roku 2006 prerušilo poprvýkrát Rusko dodávky a odtedy sa bezpečnosť stala dôležitou témou v rámci aktivít EÚ. Nejde tu iba o ekonomické záležitosti, ale o politické, lebo to má veľký vplyv na zahraničnú politiku EÚ a jej smerovanie. Toto sa uznalo, samozrejme, ale Európska únia zatiaľ nezvládla znižovať svoju závislosť od takých aktérov, ktorí by e, neváhali zneužiť zraniteľnosť EÚ. Toto je veľmi dôležité pre, niektorých, pre niektoré naše členské štáty, kde je zložitá situácia. V súčasnosti ešte nemáme systém zabezpečenia e, dodávok. Zatiaľ je to riešené všetko individuálne, nie kolektívne. To znamená, sú tu určité štáty, ktoré sa snažia vybudovávať preferované vzťahy k dodávateľmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz na záver by som chcela dať slovo pani Cavela. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mnohí z nás v tejto miestnosti spomínali Nabuko a vraveli, že je to veľmi dôležitý projekt v oblasti energetickej bezpečnosti. Chcela by som ešte raz poprosiť pána komisára, aby nám povedal, v akej fáze sa nachádza tento projekt a aký pokrok sa tam dosiahol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako posledný dostanete slovo. Spravodajca už nedostane slovo. Pán Vidal Kvadras, vy ste vlastne už aj tak ste mohli vypočuť, že všetci podporujú váš názor. Ďakujem pekne diskusia o plyne a o skladovaní je veľmi široká a siaha do rozličných oblastí politik. Samozrejme, plyn potrebujeme, sme od neho závislí, ale to sa týka iných surovín. Napríklad týka sa to aj ropy, uhlia, to sme závisli od svetových trhov, potom nukleárny materiál a tak ďalej. stúpa zároveň závislosť Európy. V mnohých oblastiach sme závisli od Norska a Švajčiarska, čo, to, čo sú štáty, ktoré majú veľké skladovacie kapacity. Musíme našu energiu využívať efektívne a nemrhať. Toto sú témy, o ktorých chceme s vami diskutovať v najbližších mesiacoch a rokoch. Spomínalo sa energetické spoločenstvo, Ja si myslím, že Európska únia sa musí stať dobre fungujúcim energetickým spoločenstvom. Skupina pána Delora ukázala správny smer. V najbližších rokoch bude dôležité, aby sme využívali nové nástroje, ktoré mám v dispozícii, napríklad článok 194. Toto je dobrý základ. Máme tu aj ďalšie možnosti, ako môžeme uskutočniť vnútorný trh. Zatiaľ ešte nemáme skutočný vnútorný trh pre plyn a elektrinu. Niekde to funguje lepšie, niekde horšie. Častokrát niektorí politici sa zasadzujú za vnútorný trh a deň na to sa zameriavajú na národnú energetickú politiku. Dôležité je to, aby sme mali tie nástroje, ich využívali, aby sme pôsobili dôveryhodne aby sme sa zaoberali s členskými štátmi potom o vlastne rozšírení toho základu. Do energetického spoločenstva pre mňa patrí aj Norsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Srbsko, pošetnosti štáty bývali Jugoslávie, potom aj Severná Afrika, Blízky východ, Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko. To, sú, to by mohli byť určití úzky partnery energetického spoločenstva. A napríklad aj Turecko spomínala sa aj prognóza trhu s energiami. Ako chceme postupovať v rámci cestovnej mapy do roku 2050? Chceme prísť s návrhmi. Samozrejme vieme, že energetický mix je vecou členských štátov, a to aj zostane. Je tu dopyt po plyne, uvidíme, koľko plynu sa bude využívať na produkciu elektrickej energie budú tu návrhy, ktoré sa budú zaoberať určitými prognózami do budúcnosti. V súčasnosti, respektíve v roku 2030-2040, budeme postupne zvyšovať spotrebu plynu zo 400 miliard metrov kubických na 500 až 600 miliard metrov kubických. Toto je veľmi dôležitá otázka, preto sú dôležité otázky infraštruktúry a musíme riešiť otázku závislosti. Čo sa týka závislosti, musíme zabezpečiť to, aby sme využívali vlastné zdroje plynu. Samozrejme vieme, že sa vyčerpajú za 15-20 rokov. Takým dobrým príkladom tejto oblasti bolo Holandsko. Sme závisli predovšetkým od Ruska. To je pravda. V súčasnosti oni vlastne tvoria štvrtinu európskeho trhu s plynom. Je to veľký podiel, ale je to prehľadný podiel. Samozrejme, Lotyšsko, Litva, Bulharsko, Polsko, Rumunsko sú závislejší podstatne viac. 50 100%, Portugalsko 0. Takže vidíme, že čím bližšie je štát k Rusku, tým väčšia závislosť. Máme veľké dodávky z Alžírska, ktoré musíme spomenúť, potom z Norska. Potom dôležitá je téma aj skvapaneného plynu z e, Blízkoho východu a z Kataru. Na tom chceme pracovať. Čo sa týka Ruska. Ja predovšetkým sa pozerám na Rusko ako na partnerský štát. V novembri sa uskutoční desiatý pravidelný e, dialog o energii. Je to vzájomná závislosť. Prečo? Ak Rusi budú financovať viac ako 50 projektu Nord Stream, keď tam dajú 4 miliardy eur alebo aj viac, tak potom určite budú chcieť, aby tade tiekol plyn, lebo ináč by sa tie investície predsa nevyplácali. Rusko bude chcieť dodávať plyn, aby dostávali od Európy peniaze, aby si mohli nakúpiť e, zariadenia, e, aby mohli si kúpiť technológie, aby si mohli kúpiť know-how. To znamená, že ak budeme konať vzájomne, bude to vzájomná závislosť, ale nebudeme vydierateľní. Ďalšia téma, diverzifikácia, znižovanie závislosti, to sú dôležité témy. Na jednej strane máme existujúce plynovody, chceme budovať ďalšie, aby technická závislosť nestúpala. Podľa môjho názoru, keď ide o Rusko, Mali by sme byť závislí od rúského plynu a mali by sme kupovať od nich plyn. Nemali sme byť závislí od tretich štátov. Najväčšie zásoby plynu sú v Kaspickej oblasti. Preto je dôležité, aby tu vzniklo určité partnerstvo. Kaspický plyn by nemal k nám dochádzať cez Rusko. To znamená, že oni by mali sa stať obchodníkom s ich vlastným plynom a nie s plynom tretich, tretich štátov. Napríklad plyn z Alžírska alebo Norska prichádza priamo k nám. Preto čižerostivosť EÚ musí spočívať tom, aby sme mali priame prepojenie podľa možností čo najkračšie z kaspického priestoru bez nejakých obchádzok a bez e, nepotrebnej nezávislosti e, závislosti od Ruska. Na to je dôležitá ale solidarita. Preto ja sa pýtam všetkých členských štátov, pýtam sa Rakúska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Polska, či sme ochotní hľadať riešenie v južnom koridore, ktoré bude prospešné pre celú Európu, alebo sme nezjednotení? Toto je veľmi dôležitá otázka. To znamená, že nesmieme sa zaoberať takými ponukami, ktoré nie sú dobré pre celú Európu. Ak sa nám podarí takýmto problémom predchádzať, podarí sa nám mať dobré prepojenie s kaspickým priestorom, neustále sa vedieme e, rokovania. V oktobri novembri sa stretneme s zástupcami z Kaspickej oblasti a spravíme všetko preto, aby rozhodnutia, ktoré sa týkajú našich členských štátov, ale aj susedných štátov, ako je Turecko, Gruzínsko, aby sme tieto rokovania riadili. A ja som aj naďalej toho názoru, že Nabuko je určite na dobrej ceste. Spomínali ste, že je nutné viac investovať. V poriadku. Ja vám môžem prislúbiť, že každé euro, ktoré v európskom rozpočte sa vynaloží v oblasti kofinancovania, že my to budeme implementovať. Musíme samozrejme hovoriť o prioritách. Ten, kto chce vynakladať viac prostriedkov na infraštruktúru, musí dostať tie prostriedky. To by ale znamenalo, že musí šetriť v inej oblasti. A ja som zvedavý na výsledky vašej práce, ktoré sa týkajú týchto vecí. Spoločne sa nám podarilo dosiahnuť prelom tejto oblasti, spoločne sme presvedčili členské štáty, môžem vám prislúbiť, že to nariadenie budeme čo najskôr implementovať. Správa, ktorá sa predloží o 4 roky, tam budeme analyzovať výhody a nevýhody a slabé stránky systému. Budeme sa obrať tým, kde by bolo nevyhnutné upraviť nariadenie a budeme sa tým ďalej zaobrať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto uzatvárame rozpravu. Hlasovať sa bude o tejto správe neskôr. A teraz by sme, vážené kolegyne, kolegovia, prešli